slúbil účasť na 7. fóre pre koheziu. Regi a Budg požiadali a teraz vlastne môžeme menovať dvoch účastníkov nášho výboru ktorí sa tohto fóra zúčastní, koordinátorov menovali Jana Obrichta a Daniela Leviotyho, ktorí sú správodajcami, pokiaľ ide o koheznú politiku v našom výbore. Účasť na konferencii na najvyššej úrovni, pokiaľ ide o financovanie budúcnosti EÚ, bude to v Berlamonte 6. júna ako predseda výboru, pretože som bol pozvaný, aby som sa tej konferencie zúčastnil a aj vystúpim v paneli optimalizácia reakcie EÚ, správne priority, a zacielené nástroje. Čiže ak do 6.6. budete mať nejaké nápady, čo by som mal povedať, e, rád to do môjho vystúpenia zakomponujem. Takže 6. júna e, list e, pokiaľ ide o o otázku riadenia trastových fondov a tak ďalej. To je taká celá galaxia, Turecko a tak ďalej. Čiže ide o list komisárovi Oettingerovi, strategický výbor pre nástroje financovania a tak ďalej. A tento list podpíšu ešte aj predsedovia výborov AFED a DEV, a teda ja. Pokiaľ ide o finančnú správu, výročnú správu o financovaní Európskej investičnej banky, pani Gardia Sabal toto bude mať na starosti ako stála spravodajkynia pre investičnú banku a potom pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Írskom o ďalších pravidlách to sú, je to v súvislosti s hranicami a s vízami, tak tam sa koronto dohodli, že nebudeme stanovovať spravodajcu. Tiež sme schválili kalendár, pokiaľ ide o zasadnutie nášho výboru na budúci rok, čo by na 2018. Vypočutia Vypočutie plánované na 19. júna To sú finančné nástroje, čiže máme tam stanovený takýto termín. Ak k tomuto máte nejaké pripomienky a chcete potvrdiť pozvaných eh, hostí alebo nahrnúť nových, tak máte takúto možnosť. Obrate sa na sekretariat. Dohoda medzi EÚ a Islandom, tam som, tam som to tam som to zle povedal, ale si to tak iste pochopili, nešlo o Írsko, ale o Island. Opravuje sa predseda. Dobre, a teraz... Pardon. À la séquence des votes. Dobre, a teraz hlasovania. Stále nič, hej? sur le budget 2017. Rozpočet 2017. Jens Geier nemá žiadne žiadosti o presun. Nie, pán predseda, nemám žiadne návrhy na presun. Très bien. Monsieur... Dobre, pán Tarant. Nech sa páči, máte slovo. Tento nie je, pán Sali ho nahrádza. Áno, ďakujem, pán predseda. V mene pána Taranda chcem odprezentovať dva návrhy, dve žiadosti o presun. Poprvé, EHSV, je to 43 417 eur na financovanie nákupu nového systému riadenia prekladov. Je to teda software a s tým súvisiace služby s cieľom zlepšiť preklady ako vnútorné aj externalizované. Spravdajca nemá voči tomu žiadnu námietku. Dobre, a ešte jeden transfer máme. Pán Manka, máte nejakú otázku? Euh, Takže Teraz tú druhú žiadosť, prosím, predstavte. Áno, tá druhá sa týka Európskeho dvora auditorov. A oni žiadajú o zmenu plánu pracovných miest. Ide teda o stálych zamestnancov. 1 AST 7 a 1 AST 4. To sú dva posty, ktoré chcú zmeniť na dva ADP, permanentné posty. A tiež pán Tarant nemá žiadnu námietku. Dobre, ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán kolega, má niekto nejaké otázky? Pán Manka napríklad? Nie? Dobre. Žiadne otázky. Tieto dva presuny teda môžeme považovať za schválené, ak nemá nikto žiadne námietky a žiadne námietky nevidím. Dobre, žiadne námietky. Takže oba presuny schválené. A teraz Monika Holmajer, ale tá tiež nemá žiadnu žiadosť o presun. Dobre, takže tým sme vybavili hlasovanie. A teraz dávam slovo Jensovi Gajerovi. Ide o návrh opravného rozpočtu číslo 2 v všeobecnému rozpočtu na 2017 pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Áno, máme dosť vysoký prebytok v roku 2016. 6,4 miliardy eur je tá suma, z čoho pozostáva pod implementácia rozpočtových prostriedkov vo výške 4,9 miliardy eur. To sú prostriedky, ktoré neboli vydané. Ďalej máme um, pokuty ktoré sme dostali. To je trošku vec ako 3 miliardy eur. Potom máme korektúru vlastných prostriedkov vo výške trošku viac ako 1,5 miliardy eur. To sa týka hlavne toho problému pádu kurzu britskej libry v porovnaní s eurom. A to teda časovo spada do rovnakého obdobia ako rozhodnutie Británie o Brexite. Už sme o tom hovorili. A keďže takto je, tak Európska komisia na inom mieste úsporí, pretože prostriedky, ktoré v eurách idú do Veľkej Británie, pokiaľ ide o tie agentúry, ktoré tam sú, teda agentúra pre lieky a banková agentúra teda na ich financovanie, tak na tieto, na ich, na ich potrebujeme teraz menej eur, ako tomu bolo v minulosti. Uh, takže tuto je to po výške 370 tisíc eur, čo sme vďaka týmto kurzovým zmenám ušetrili. Prosím, nesmejte sa, kolegovia. No a keď sa toto celé zráta, tak máme 1,3 miliardy eur. To je teda tá suma neto, ktorú máme vďaka To je ten rozdiel, ktorý súvisí s tými kurzovými zmenami. Takže 6,4 miliardy eur, bežne to je 1,5 miliardy eur, takže je to dosť veľká suma e, v porovnaní s bežnou. No a to teda súvisí s podimplementáciou v kategórii 1B, to je problém, ktorý nám je dobre známy. Ide o prostriedky študálnych fondov, ktoré e, nebolo možné využiť e, tak, ako sa to plánovalo. Chcem pripomenúť, že už sme raz pristúpili v opravnom rozpočte k redukcii a ešte došlo k ďalšiemu zniženiu, čiže e, tá nižšia miera implementácie súvisí e, s nesprávnymi prognozami členských štátov. No a musíme sa do budúcna pripraviť na to, že rada tieto čísla vzhľadom na tieto skutočnosti, na tieto skúsenosti e, bude spochybňovať, že rada bude spochybňovať tieto čísla. Dobre, povedal som všetko aj k tej Libre 1,3 miliardy eur, to je netto suma, ktorá zostáva. A chcem povedať, že to podľa mňa nie je fér, keď tieto sumy teraz vo forme prebytku a vo forme finančných tokov eh, sa budú riešiť voči Európskej 27. A ja osobne predložím ešte pozmaňovaciemu návrhu, ktorý toto zohľadní a teda komisiu vyzve, aby túto sumu e, zakomponovala, zakomponovala e, do toho konečného výpočtu, konečnej kalkulácie, pokiaľ ide o e, Brexit, vlastné prostriedky od členských štátov, že dôjde k ich zníženiu. A teraz vidíme, že týchto 1,3 miliardy že teraz toto budú musieť zaplatiť ostatné členské štáty, teda to zníženie v dôsledku Brexitu. Ja v mojom návrhu správy formulujem viacero požiadaviek, ich ste ich kolegyne kolegovia poznajú. Myslím si, že ten prebytok by nemal viesť k zníženiu príspevkov členských štátov, ale mal by zostať v európskom rozpočte Kolegyne, kolegovia, 6,4 miliardy eur, to je oveľa viac e, ako tá suma, o ktorej sa bežne bavíme v trialógu s členskými štátmi, o ktorú sa sporíme v trialógu. Čiže keby sme povedali, niekto tam zostane, tak e, by možno nemuseli byť žiadne spory pri príprave rozpočtu, že to v rade neprejde, to mi je jasné. Ale ten argument e, je podľa dôležitý na to, aby sa odprezentoval. Keď sa tieto peniaze ale vrátia do krajín, v tom prípade chcem štáty upozorniť, že je tu ešte niekoľko príspevkov, národných príspevkov, pokiaľ ide o trust fondy a trustové fondy a fond na pre rozvoj, že tam ešte očakávame, očakávame do členských štátov, že by tieto prostriedky mohli štáty využiť práve na uh, vybavenie týchto platieb, na vyrovnanie týchto zatiaľ omeškaných platieb. No a potom ďalšia vec a to, že očakávame opravdu spočet číslo 3, ktorý nám bol prislúbený v rámci rozpočtových rokovaní a ide o ďalšie prostriedky pre Európsku iniciatívu pre mládež, European Youth Initiative. K tomu ešte nemám žiadne informácie v tejto fáze. Neformálne som však od komisie zistil, že sa plánuje, možno už aj dnes, predložiť takýto návrh. No a v týchto dňoch by sme mali pripomenúť členským štátom, že e, rada musí ostať funkčná. V novembri sme o tom hovorili do rana do štvrtej, či návrh rozpočtu 2017 príjmeme e, s prepojením na VFR. A teraz, teraz sme svedkami toho, že sa poukazuje na voľby do dolnej snemovne, tie budú 8.6. v svojom kráľovstve a teda Británia teraz nie je schopná návrh v rámci VFR e, vo Všeobecnej rade prijať, hoci už dvakrát na rôznych iných gremiách v rade bola dosiahnutá dohoda na túto tému. Čiže kolegyne, kolegovia, mm, naozaj musím hovoriť, že e, toto je taká um, rukojemnícka dráma. Rukojemníkom je viatočný finančný rámec, uh, zločincom je uh, Spojené kráľovstvo. No a uh, jediná mm, cesta je pre mňa schodná. Okamžite po tých voľbách musia povedať áno, ale obávam sa, že to tak nebude. Takže je potrebné poukázať rade na zodpovednosť, pretože bola politická dohoda so súhlasom. Dobre, možno nie so súhlasom, ale aspoň sa nebranilo, spojen, nebranilo Spojené kráľovstvo vtedy. Čiže naozaj je dôležité, aby, aby e, rada a členské štáty aj konali, ako slúbili. Ďakujem. Merci, monsieur le rapport. Ďakujeme všeobec e, pán spravodajcovi za vaše, teda ďakujeme za vaše Vaše komentáre hlavne sú alarmujúce, pokiaľ ide o platby. Už sa znížili tieto prostriedky pozmeňujúcim návrhom alebo teda opravným rozpočtom 7 e, miliard 280 miliónov a celkovo to bude 12 miliard nedostatočné jeho implementácie v porovnaní s pôvodným návrhom. To ukazuje určité problémy, sú to krajiny, ktoré nepou, ne, nepoužijú prostriedky. Bo... Máte pre nás ešte doplňujúce informácie pre nás, pán Viras z komisie? Um, thank you, chair. Uh, no. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že eh, pán Gajs eh, veľmi dobre zhrnul obsah e, tohto návrhu opravného rozpočtu. E, článok 18 finančného nariadenia to vyžaduje, ako viete, a tento článok 18 takisto predpisuje mimochodom aj to, že opravný rozpočet e, sa musí stiahovať na prebytok z predchádzajúceho roku. Pán Bojas povedal, že sú tu tri prvky tohto nadbytku jednak nedostatočné plnenie na strane e, výdavkov skoro 5 e, miliard, to sú 3 štvrtiny celkového objemu, potom negatívne dôsledky asi 1,5 miliardy vlastných zdrojov, to je najmä spôsobené, ako už sa to vysvetlilo, e, poklesu kurzu britskej libry v nadväznosti na referendum na konci júna minulého roka. Ako viete, tie príspevky členských štátov sú v národných menách, platia sa mesačne do rozpočtu EÚ a potom sa transferujú mesačne opäť do, e, alebo pre, teda menia na eurá a tam sú tie samozrejme e, e, výmenné kurzy a tam nastal pokles e, britskej libry. No to malo negatívne dôsledky pre rozpočet, to je tých 1,5 miliardy. Samozrejme na tej strane plusovej máme veľký počet pokut 3 miliardy, viac než 3 miliardy eur to e, súvisí s e, neskôrým dokončením e, roku 2016, takže už sa to nemohlo dostať do tohto návrhu opravného rozpočtu. Pokiaľ ide o nedostatočné plnenie 49 miliardy, je to pravda, bohužiaľ. Ja teda verím, že pán Oettinger už vysvetlil podrobne počas inštitucionálneho stretnutia o platbách v marci, aké boli dôvody, a najmä to súviselo skutočne s nedostatočným plnením pod 1b, to znamená kohézia. Pán predseda Achtvi e, správne poznamenal, že to je k tomu 7,3 miliardy zníženia e, platobných e, prostriedkov ktoré už sme museli implementovať na začiatku roka e, v rámci e, opravného rozpočtu číslo 4. Takže 12 miliárd v roku 2016 nedostatočného plnenia a to takmer výhradne súviselo e, s nedostatočným plnením v rámci kohézie, to znamená 1B, položka 1B, samozrejme komisia sa z toho chce poučiť a ako povedal a vysvetlil aj pán komisár Tinger v marci, mm, tu pred vami my e, príjmame opatrenia, aby sme pomohli členským štátom implementovať programy čo najrychlejšie tá, a vymeno, aby vymenovali všetky tie potrebné orgány, tak aby tie peniaze začali tiecť. A takisto samozrejme sme sa ponaučili, z tejto situácie, aj pokiaľ ide o tú mieru rozpočtových prostriedkov, ktoré budeme žiadať od rozpočtového orgánu na rok 2018 a to vám predloží pán komisár Oettinger zajtra. A takisto my si dobre uvedomujeme, že musíme veľmi pozorne sledovať e, v roku 2017 e, tú situáciu. Ako viete, členské štáty predložia svoje aktualizované predpovede a prognózy pre implementáciu kohézie v júli tento rok. A to bude tá chvíľa, kedy komisia E, toto vezme na vedomie a vyhodnotí v svetle toho, čo sa stalo minulý rok. To znamená, či je potrebné e, prijímať opatrenia aj tento rok alebo nie. Ja len dúfam, že to tak nebude a že členské štáty budú schopné implementovať e, ten rozpočet podľa rozpočtu na tento rok, ale uvidíme, ako sa to vyvinie do júla. Pán Gajer takisto sa spýtal a pýtal na to, kedy komisia príde s návrhom pre iniciatívu pre zamestnanosť mladých zajtra. Komisia takisto príjme návrh opravného rozpočtu číslo 3, e, ktorý navrhuje 500 e, miliárd na tú tranšu roku 2017 pre e, tento program. To už bola súčasť dohody s radou z novembra minulého roka. Ďakujem vám. Oui, ça, ça n'est que la, la traduction de décisions antérieures. Tých 500 miliónov to sme vlastne sami zamýšľali, to sa len pre, uviedlo do uh, reality. Pán Depre. Ďakujem. Ja Chcem len povedať, že 100% súhlasím s správou pána Gajera E, ešte dodám dve veci, ale už ste o nich hovorili. Pokiaľ ide o príspevky členských krajín, neviem, kedy by sa to dalo zmeniť. E, kalkuluje sa to v národných menách a potom sa to pretaví na e, euro a keď sa devalvuje táto národná mena, tak to má dopad aj naopak E, riziko, že určité meny e, zhodnotia, e, než to, že sa niektoré znehodnotia. To riziko nie je také dôležité. Jednoducho treba povedať, že musia previesť, a bez ohľadu na hodnotu ich meny, aby tie kalkulácie sa robili v eurách. Bol som vyjednávateľom v mene EU a mne sa zdá, že toto bolo za cieľ. Nie? Toto bolo cieľom. Nevidím, prečo teraz e, na to e, cenu modifikácie parity Serdibrov-Šteling, a to je unilaterálne rozhodnutie Británie, prečo sa to pre, prekladá na plecia iných krajín, ale v rámci Brexitu e, sa treba pridať to zníženie hodnoty, ktoré, ktoré na nás dopadá. Toto sa samozrejme dá diskutovať. To bola nie e, zmina, zmysel môjho, moj, mojej argumentácie problém teda krajín, ktoré nemajú euro. Po druhé, vypočul som si vaše slova, e, zástupca komisie, v rámci tých prostriedkov, ktoré sa e, nevyužijú, je aj konjunkturálny efekt, ale je tu aj štruktúrálny efekt. Je to efekt dielov, ako to ja volám. V rovnakom čase e, viacročný finančný rámec sa stretá s novými legislatívnymi aktami, pri využívaní prostriedok a nevyhnutne je tu e, e, posun medzi dobou, kedy sa zaviažeme za program, k programu a kedy ho vyplatíme. Hoci aj veľkosť sa mení počas prvých rokov viacročného finančného rámca, je pod, e, nedostatočné použitie, využitie e, platobných prostriedkov. Ak ma, a ako náhle prejdeme polovičkou obdobia viacročného finančného rámca, dorazia faktúry a narastie, e, narastú e, platobné prostriedky. Bojujeme s radou, aby sme dobali dostatočné prostriedky, aby sme sa vyhli tomu, že e, neplatíme faktúry. Pán Gerdo povedal v bode 5, ak v rámci budúcich rokovaní o finančnom rámci by bola doložka, ktorá by hovorila, že, že vždy zostaneme, ak zostaneme v sumách, ktoré finančný rámec vy, vy odha, odhadoval, sumy odhadované pre e, platby, ak sa nevys, nespotrebujú, či sa tým či spôsobom umiestnia do rezervy na budúce platby, aby sa našla na to mechanika, me, mechanizmus, e, na konci obdobia máme obrovské pro, e, problémy. Teraz sme veľmi štedrí e, dar, darcovia. V skutočnosti sa vyčlenené platobné prostriedky ne, nevyužili. Potrebujem štruktúralné riešenie. To, čo teraz e, vraciame, tak budeme od nich žiadať, keď sa zvýšia zase e, tie e, prostriedky, ktoré máme platiť Pán Gajer e, sa dotýka v tej peťke principiálnej otázky, ktorá sa týka prípravu e, rokovaní budúceho finančného rámca. Nechcem nič zlého hovoriť o prístupe Britov. Pán Gajer o tom povedal veľa a ja s ním v tomto súhlasím. Ďakujeme. Pán Olbricht. Ďakujem, len doplním, že to bol návrh v revízii. To sme robili, navrhovali sme ponechať ten e, prebytok v rozpočte, ale hneď prvý deň to zamietli. Treba sa vrátiť k tomu, kde znova to diskutovať, pretože ak nie, v budúci rok to bude rovnaká situácia. Neviem, čo e, zamýšľa komisia, pokiaľ ide o N plus 3. 2014, 15, 16, 17 aké sú predpovede e, na prostriedky a na záväzky, neviem, ako sa to povie e, po francúzštine, na záver roku 2017. E, to je tiež dôležité, ak implementácia to je problém pre našich, na naše diskusie o budúcnosti koheznej politiky. To je naozaj problém, takže pokiaľ ide poznámka, ako zachovať v rezerve platby, neviem. No a potom otázka za, e, takisto e, záväzkov. Žiadne ďalšie otázky a moja otázka znie. Máme k analýzu krajinu od krajiny tej nedostatočnej absorpčnej miery e, tento fenomén, e, môže to byť fenomén zlo, zložitého prispôsobovania sa na nové programy. Je tu však určite počet, určitý počet krajín, ktoré <clears throat> majú rozpočtové problémy a ktoré by mohli mať e, e, sklon nepoužívať tieto prostriedky. Európske prostriedky potom často e, vedú k tomu, že treba zaviazať nové výdavky, ktoré sa predtým nepoužívali. Sociálne európske fondy napríklad sú aktivátormi verejných výdavkov, tak pretože Európa predpisuje zvládanie verejných výdavkov. Či to teda nie je tento fenomén? A ja očakávam od komisie, aby nám to vysvetlila. <clears throat> Môžeme vychádzať z toho, že v roku 2014-15 boli prostriedky, ktoré sa nepoužili, ale tu sme v roku 2016 a e, fenomén sa zjednodušuje, takže podľa mňa v určitých určité krajiny nechcú e, vytvárať programy, pretože je tu diferenciál, ktorý e, e, zaťažuje verejné rozpočty. Slovo má teraz spravodajca, aby uzavrel túto výmenu názorov k opravnému rozpočtu číslo 2, kde ide o... E, prepašte ešte, ešte pán Olbricht. Mohli by sme si vypočuť možno odpoveď e, komisie k mojim poznámkam. Oui, euh, merci. Euh, Ďakujem. Pokiaľ ide o komentáre pána Dobre, Teoreticky by samozrejme bolo možné platia v národných menách, ale momentálne predpisy, pokiaľ ide o vlastné zdroje, to neumožňujú pre budúci finančný námec je to teda možná, možný podnet, ale nie pre súčasnosť. Pokiaľ ide o nedostatočné čerpanie platieb v kohezii, Je to dôležitý problém, ale vďaka skutočnosti, že momentálne je tu nový nástroj, ktorý existuje, globál, celková marža pre platby od roku 2014, aj tak pre finančný rámec pre budúce roky túto čiastku zachovávame pre, pre stropy platieb. Takže vytvárame si dostatočnú maržu, aby sme dokázali platiť šiestky, ktoré v minulých rokoch neboli dostatočne použité. Nie je to tá istá vec, to je určite iné, a ako to povedal pán Olbricht, momentálne to odmieta rada. Minimálne to zni- znižuje e, dopady tohto nedostatočného čerpania. Minimálne budeme mať tú možnosť disponibilné stropné hodnoty, aby sme realizovali ak by to nevyšlo e, na roky 2019 a 2020. A pokiaľ ide o otázku pána Olbrichta, tie, e, tých e, tých commitments, spolu začneme s komisiou, teda uzatvárne programov starých programov 2013-2014 a postupne nám ide o to, aby, ako sa tieto programy uzavrú budeme mať potvrdenie k tým e, čiastkam. Je to možno dnes priskoro, ale v konečnom dôsledku otázka pána Artui k analýzam e, krajina od krajiny nedostatočného čerpania. Existuje to e, v tom, v tom reportingu, ktorý dodáva komisia na základe na trimestriálnej báze. Je tu množstvo e, tabuliek, ktoré ukazujú, e, ukazujú výkon starých e, i nových programov. Je tam určitý poradovník. Vidíme percento programov, ktoré už sa čerpali. Vidíme celkom jasne, aké sú krajiny, ktoré meškajú a ktoré sú krajiny, ktoré idú dobrým rytmom. Ďakujem. Donc ce tableau, il a été publié à fin, fin mars Takže myslím, že na konci marca. Áno, máme to sekretariat, vítam sa. Dobre. Takže pán e, spravodajca, ďakujem za tieto pripomienky a komentáre. Pokiaľ ide o postup, ja v podstate s tým súhlasím, sú tu len rozdiely z hľadiska intenzity. Pokiaľ ide o jednotlivé analýzy príčin, Žerár často hovoril, že je to systém jojo. Teraz sa to roluje troška pomalšie, keď to porovnáme s tým tokom peniazí a e, s predchádzajúcimi obdobiami. Tam by mala byť tá vstúpajúca krivka výraznejšia. No a to zatiaľ nenastalo. Buď sa to všetko teda tak trocha naťahuje na N plus 3, ale minimálne v mojej frakcii konštatujeme, že niektoré členské štáty požadujú, aby tie kalkulácie a výsledky boli realizované skôr. S tými musíme teda pracovať na tom, aby sa tieto prostriedky e, aj čerpali v týchto jednotlivých členských štátoch, aby sa to zafinancovanie teda konalo. A ja si robím pomerne veľké starosti, pokiaľ ide o budúcnosť politiky súdržnosti, to znamená od roku 2020, ak tie platby budú prebiehať týmto spôsobom, môžeme sa ocitnúť v situácii, keď minimálne v tých platebných krajinách netto nastane diskusia e, o, politike súdržnosti, lebo ak sa tie peniaze čerpať nebudú, budú sa samozrejme e, vypazovať dôsledky a my nesmieme takú argumentáciu pripustiť. Pokiaľ viem e, o, ohľadom tých krajín, ktoré sú netoplatcami a takisto pochádzam z také krajiny, tak zatiaľ sa to nekoná, zatiaľ to nenastalo, ale mohlo by k tomu prísť. Takže budem veľmi rád, e, ak ma kolegovia takto podporia v rámci svojich e, pozmenujúcich návrhov. Máme ešte dva dní, 31. to je e, termín na podanie pozmeňovacích návrhov. Ďakujem vám. Ďakujem, pán všeobecný spravodajca, ďakujem komisii, ďakujem kolegom, ktorí vystúpili v rámci tejto výmeny názorov. Pozmenujúce návrhy by sa mali predložiť do 13. hodiny stredu 31. tohto mesiaca. Hlasovať e, na komisii sa bude 19. alebo 22. júna. E, hlasovať na výbore, pardon. To znamená hlasovanie na výbore 19. alebo 22. A teraz NOR 3, to zatiaľ len Očakávame tento návrh opravného rozpočtu číslo 3. Budeme o ňom hovoriť, eh, keď nám komisia odovzdá obsah tohto mm, návrhu opravného rozpočtu číslo 3. Ešte vás chcem informovať, že sme mali mať mimoriadne zasadnutie 28. Mm, júna popoludní. Komisár Ottinger nám pri tej príležitosti bude prezentovať eh, určité úvahy o financovaní budúcnosti Európskej únie. Možno nám aj vysvetlí nové kompetencie Európskej únie, ktorá bude prežívať nepochybne nové nasadenie. 28. júna v každom prípade bude významný okamih pre rozpočtový výbor No a v rámci bodu rôzne, e, chce sa niekto prihlásiť? Nie? Aj napriek tomu, že je tu ešte veľký počet poslancov v túto neskorú hodinu. Dobre, dovolím si teda prerušiť a odročiť naše zasadnutie a opäť začneme rokovať zajtra o 9.15. Bude to veľmi dôležitý okamih budeme hlasovať o návrhu opravného rozpočtu, finančných pravidel a omnibuse. No a bude to trvať hodinu a 45 minút. Ešte pre tých, ktorí sa chceli zúčastniť pracovného zasadnutia o rozpočte Európskej únie, tým by som chcel povedať, že e, pre nedostatok účastníkov sa táto schôdzka odkladá. Ďakujem všetkým, ktorí sem pricestovali na toto zasadnutie. Ďakujem spolupracovníkom. Ďakujem za vynikajúci, vynikajúce príspevky a expertízu a za ich ochotu. No a pokiaľ ide o tú expertízu, chcel by som, aby sme viac diskutovali o otázkach Brexitu. Všetky údaje sú na úrovni komisie a my k tomu nemáme nič. A to je polutovania hodná situácia. remercier les interprètes parce que nous avons débordé la plage horaire